Good morning, ladies and gentlemen. We have already... Dobrý deň, dámy a páni. Máme tu už 33 členov e, výboru, e, takže môžeme začať s tým, že prvý bod na programe je hlasovanie. Takže dúfam, že ste všetci pripravení, že máte vaše kartičky. A prvý bod, o ktorom budem hlasovať, je správa pána Valkarela Sisa, politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu RIS 3. Tieto stratégie sú dôležitou súčasťou reformy kohezných politík 2014-2020, pretože pod podporujú tematickú koncentráciu a strategické programovanie európskych strategických investičných fondov a vedú k lepšiemu e, lepšie výkonnosti a implementácii týchto programov v praxi. Cieľom e, je vytvoriť rast, ktorý vychádza z vedomostí a to nie iba v e, oblasti už rozvinutých, ale aj v tých menej rozvinutých oblastiach a v rurálnych regiónoch. Po februári pán správca Sel e, predložil svoju správu, bola tam e, za 25. februára, mali sme 137 pozmeňovacích návrhov, pán spravodajca takisto navrhuje, navrhuje viaceré kompromisné návrhy a predtým, než začneme e, hlasovať, chcem sa spýtať, či pán Valkarsel sa chce vyjadriť. Muchas gracias, señora presidenta. Ďakujem pekne. Iba stručne. Chcem sa poďakovať kolegom, ktorí prispeli s pozmeňovacími návrhmi alebo nejakými myšlienkami, pretože takýmto spôsobom ten e, pôvodný text bol obohatený. Takže chcem sa poďakovať všetkým, ktorí takéto dobré nápady mali a prispeli k vyloženiu textu. Ďakujem. Thank you. Thank you very much. Now we continue. Ďakujem pekne. Ďalej budeme teda hlasovať o správe pána Valkarsela. Začneme cekom 1, pozmeňovací návrh číslo 26, za, proti, držali sa, zamietnuté. Kompromis 5, za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis, pardon, Pozmeňovací návrh 32. Pozmeňovací návrh 32. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Návrh 33. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Kompromis 6. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Návrh 38. Za. Proti zdržali sa, prijatý. Kompromis 7, za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 40, za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 41, za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 42, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 8 e, za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 47 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 48 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 49 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 50 za, proti, zdržali sa prijatý prijatý. Kompromis 51 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 56 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý Návrh 61 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 62 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 63 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 64 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 65 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 66 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh, kompromis 12, pardon, kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 71 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 72 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 73 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 77 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 83 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Komprom- návrh 84 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 85 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 88 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 89 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 90 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 96 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 97 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 99 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 100 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 101 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 102 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 103 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 104 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 105 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 106 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 107 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 108 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 109 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 110 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 17. Za, proti, držali sa, prijatý. Návrh 114 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 116 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 121 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 122 za, proti, zdržali sa, prijatí. Návrh 123 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 124 za, proti, zdržali sa, prijatí. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 127 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 128 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 129 za, proti, zdržali sa, prijatý. Na kompromisný návrh 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 133 za, proti, zdržali sa. To si overíme. 133, návrh 133, nech sa páči. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Takže návrh bol jasne prijatý. 134 za, proti, zdržali sa, prijatý. 135 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 136 za, proti, zdržali sa, prijatí. 137 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Teraz budeme hlasovať s úvodnými ustanoveniami, alebo o úvodných ustanoveniach číslo 1 za, proti, zdržali sa, prijatí. 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 4 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Úvodné ustanovenie 11 za, proti. Pardon, je to úvodné ustanovenie A, návrh 11 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 13 za, proti, zdržali sa, prijatý. 14 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Návrh 15 za, proti, zdržali sa, prijatý. 16 za, proti, zdržali sa, prijatý. 17 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. D, návrh 20 za, proti, zdržali sa, e, prijatý. E, kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijatý. 4 e, za, proti, zdržali sa, prijatý. Dečko, E, na 25 za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz konečné hlasovanie k celej správe. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. A správa bola prijatá. Ďakujem pekne, pán Valkasov.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 focuses on the main challenges in implementing thematic objective 3 in the programming and also analyzes the implementation A správa zdôrazňuje to, že kam sa už došla, dostala implementácia tematického cieľa číslo 3 aj v ohľadom na relevantné investičné priority, osobitne v prípade kondicionality a v prípade podmienky plnenia kondicionality. Spravodajkyňovi pani Damato a termín, do termínu bolo predložených 117 pozmenujúcich návrhov a takisto aj sú tu viaceré kompromisné návrhy. Chceli by ste vyjadriť, pani Damato? Ste tu? The floor is yours. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som najprv poďakovať eh, všetkých tých, ktorí mi chceli a pomohli eh, v spolupráci pri tejto správe, ktorú sme si tak želali. Dúfajme, že všetko dobre dopadne. Myslím, že sme uspokojili všetkých kolegov, ktorí mi zaslali pozmeňujúce návrhy Myslím, že to bola vynikajúca práca vo všeobecnosti. Ďakujem. Thank you very much. Mrs. wanted Ďakujem pekne, ešte pani Krell sa hlásila. Ja mám jednu takú malú pozna- žiadosť. E, sú tam niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré majú e, určité údaje, ja neviem, napríklad 19,3 obchodu a podobne. Keby tieto pozmeňujúce návrhy prešli, e, tak to sú len technické pripomienky k tomu, pretože nevieme, odkiaľ pochádzajú tieto údaje, tieto čísla. Predsedajúca, čiže chcete povedať, že v správe sú čísla, alebo čísla, ktoré sú v hlasovacom zozname? Nie, je tu, sú tu pozmeňujúce návrhy, myslím, že to je 37 napríklad. Tam sa spomínajú čísla, kde nie sú uvedené zdroje týchto čísel. Ja to neviem overiť. Čiže e, z hľadiska obsahu, keď je to v poriadku, je to v poriadku, ale musia byť tieto čísla správne. Čiže ja by som chcel požiadať, či by sekretariat nemohol technicky to overiť, e, alebo že to môže aj spravodajkyňa hneď vysvetliť, len nechcem, aby sme tu išli so zlými číslami či údajmi do plenárky. Na plenárku. Predsedajúca, nuž. No máme problém, pretože keď príjmeme dnes správu, už sa nedá nič potom meniť. Toto je v kontexte eh, diskusie a dnes už hlasujeme o tejto správe. Čiže už sa nedá diskutovať o obsahu. Pani Krell, to však ale môže byť eh, v poriadku, keď eh, sa povie, že sú tam, musí tu byť uvedené určité technicko-odborné vysvetlenie, alebo Možno by nám to mohla pani Dama to vysvetliť. Ja neviem jednoducho, odkiaľ pochádzajú tie čísla. A neviem, že nemohla, nestihla som si to jednoducho overiť, takže musí existovať nejaká možnosť, aby sa to človek overil. Preto som chcela ešte pred hlasovaním jasne vyjadriť, že sladiska obsahu je to v poriadku. Len to číslo chcem, aby bolo v závere technicky ovedené, a jednoducho musí byť takéto niečo ešte stále možné. Predsednička, dobre, ďakujem. Pani Damato, môžete to vysvetliť? Môžem vás, môžem ubezpečiť eh, pani kolegyňu, že to je práca sekretariatu, takže my s kolegami sme všetky tieto čísla, ktoré sú tam uvedené, eh, zaviedli také, ktoré pochádzajú z oficiálnych zdrojov komisie. Samozrejme, že chápem názor pani kolegyne, pošlem jej dokumentáciu následne, kde budú všetky údaje detailne rozpracované. Ďakujem. Is that okay for you, Mrs. Krell? Mrs. Damato. Vyhovuje vám to, pani Krell? Ste spokojná? Dobre, pani Damato je ochotná vám poslať informácie a všetkým ostatným, ktorí majú záujem aby ste získali uvedené, že odkiaľ pochádzajú tieto údaje, z akého zdroja. Takže teraz môžeme o správe hlasovať. Ďakujem pekne. Začneme kompromisom 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 40, eh, vypadáva kompromis 2, proti, kto sa držal, drž prijatý. 4, 53, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 55. To je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 4. Kto je za? Chcete si to overiť? Overujeme 55. Otváram koniec hlasovania. Bolo to prijaté. Kompromis 4. Komp- Prijaté, zdržali sa. Prijaté. Podmienujúci návrh 65. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý 67. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý Chcete si to overiť? Tak si overíme 67. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Ja je to prijaté. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Je to v dvoch častiach. Budeme teda opakovať e, hlasovanie. Sú dve časti. Prvá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Druhá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatá. Ďalej, kompromis 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 78? v dvoch častiach. Nebudeme hlasovať iba o prvej časti. Prvá časť to je za. Máme ísť rovno na kompromis 7, dobre, budeme sa lepšie učiť na budúce. Kompromis 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Tak oborme osmičku. Osmičky, osmičku elektronicky hlasujme. Koniec hlasovania. No je to prijaté. Je to kompromisný návrh 99, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. 101, kto je za. Ale nehlasovali sme o prvej časti 78. V mojom hlasovacom zozname sa píše, že ak je prijatý kompromis 6, tak sa hlasuje o druhej časti 78. Asi máte pravdu, ale keď som počula od ostatných kolegov, že máme ísť na kompromis 7, takže máte pravdu, musíme sa vrátiť k 78. v druhej časti. Od... Musíme hlasovať o prvej časti, teda kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. To musíme overiť. Elektronicky overujeme prvú časť 78. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to prijaté. Teraz sa môžeme vrátiť k pozmeňujúcemu návrhu 101. Je to v poriadku? Áno, 101. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 20. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 12, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúci návrh 121, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 13. Po častiach prvá časť to je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Druhá časť to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Tá kompromis 14, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. poznúci návrh 134, kto je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 15, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. Kompromis 16, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 156. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Dobre, overíme. 156. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 157. To je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatý. 158. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 18. To je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 19 kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 168. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Teraz budeme pokračovať úvodné ustanovenie číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Dvojka, kto je za, kto je proti, kto je prijatý. 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý prijatý 10, to je za, je proti, kto sa zdržal, prijatý 11, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý 12, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamietnutý 13, kto je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý Bčko 14, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý 15, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Toto overme. Pozmeňujúci návrh číslo 15, menovité hlasovanie. Koniec hlasovania. Bolo to prijaté. Kompromis 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý.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 zamietnutý, 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý, 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý, 29, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý, 30, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý, 31, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý 32. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý 34. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Zamietnutý. 35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 37. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Už hovoríme 37. elektronicky. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. A je to prijaté. 38, to je za, to je proti, to sa zdržal. Prijatý. A 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Teraz môžeme hlasovať o celom návrhu. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Správa bola prijatá, takže blahoželáme pani Damato. Ideme teraz pokračovať dopadom činnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa do globalizácii od roku 2007 do 2014. Zodpovedným výborom je tento fond, ktorý keď navrhoval, boli tu konzultovaní e, členovia výboru REGI aj s nezávislým konzultantom aj za oznámenia komisie, ktorí preskúmali tieto návrh komisie a tieto dva dokumenty e, sa ktoré poskytli členské štáty, sa pokúsili vyhodnotiť e, globalizačný fond a pripraviť odporúčania v jeho budúce využitie. Spravodajcom je pán Dojč. On predložil svoje stanovisko ešte v januári na stretnutí výboru REGI a do e, deadline sme obdržali 48 pozmenujúcich návrhov. Spravodajca tiež navrhuje aj 5 kompromisných návrhov.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 Rozbudujúci návrh číslo 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý.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 26, to je za, to je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 28, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Kompromis 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúce 36, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 37, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 38. Máme ústny pozmenujúci návrh, ale nie je tu. Je tu spravodaj? Ďakujem pani spravodajcu za spravodajcu Tamáša Dojča by som chcel urobiť tento ústny pozmenujúci návrh technickej povahy. V podstate by sa dalo nájsť v závere pôvodného hlasovacieho zoznamu, ale momentálne ho tu nevidím v tomto texte, takže ja, ak chcete, ja toho môžem prečítať. S cieľom maximalizovať efektívnosť zásahov globalizačného fondu a rýchla zamestnanie prepustených pracovníkov je sa tu výzva pre orgány, aby rýchlo zabezpečili platby príjemcov z globalizačného fondu. E, čo by mala byť do, keďže táto doba 303 dní na vyplácanie, to je 10 e, mesiacov, tá musí byť e, podstatne skrátená a tu je potrebná spolupráca členských štátov, aby umožnili veľmi rýchle e, splnenie týchto podmienok. Ďakujem pekne. Je niekto proti tomuto ústnemu návrhu? Nie je tomu tak. Takže budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 38 s ústnym návrhom. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 39, to je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 40, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 41, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 43, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý zamietnutý. Už overme 43, elektronicky hlasujme, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. A je to zamietnuté. 42, kto je za, kto je proti, nikto sa zdržal, prijatý. 46. Lebo 45 bola stiahnutá. 46, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 47, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 48 to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Teraz budeme hlasovať v záverečnom hlasovaní, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. A stanovisko bolo prijaté. Ďakujem pekne. Teraz budeme pokračovať eh, ďalším hlasovaním. A to je výbor Trán pripravuje správu z vlastnej iniciatívy o infraštruktúre, dopravnej infraštruktúre vo strednej východnej Európe. A Regi pripravuje stanovisko. A my o tom máme záujem, pretože dopravné systémy sú dôležité pre regionálny rozvoj kde treba využiť aj programy regionálnej rozvoja na podporu z infraštruktúry. Pán spravodajca Zeller predstavil správu 17. marca vo výbore REGI a dovtedy bolo predložených 51 pozmeňujúcich návrhov a tiež pred, boli predložené aj kompromisné návrhy. Nevidím pána Celera, takže môžeme hneď hlasovať. Začneme Je tu niečo smiešné, sa pýta predsednička. Isté tu je duch pána celé raz s nami. Takže cítime ducha pána spravodajcu a preto môžeme hlasovať. Kompromis 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 2, čo, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý sa 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 4. Kto je za?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 Prepačte, kompromis 5, hovorí predsednička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 32. E, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 33. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A teraz e, 46, to je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 48, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 49, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 50, kto je za, kto je proti, kto sa držal, zamietnutý. 51, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Teraz budeme hlasovať o celom návrhu. Eh, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. a stanovisko je prijaté, takže pomohol nám duch pána Celera. Ďalej pokračujeme s ďalším bodom. Výbor pre priemysel, výskum a energiu ITRE pripravuje správu v základe oznámenia komisie s rovnakým odpisom teda správ pokroku v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Je to strednodobá revízia pokroku v rámci členských šatov, pokiaľ ide o e, ciele obnoviteľnej energie na rok 2030. Pán spravodajca pripravil, pán spravodajca Omarže pripravil spravodaj, e, správu na e, marcové stretnutie, bolo tam nejakých 40 pozmeňovacích návrhov, z tom aj kompromisy návrh od pána spravodajcu. Pán Omarže povedal, že tu dnes nebude, takže sa ospravedlňuje a bude to v každom prípade v duchu. Začneme teda hlasovať e, k návrhu stanoviska. Kompromis, návrh, e, kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 8 za, proti, držali sa. Overíme si návrh 8, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie, koniec hlasovania, návrh prijatý, kompromis 3, za, proti, zdržali sa, Ach, prijatý. 14 za, proti, zažali sa, prijatý. Návrh 15 za, proti, zažali sa, prijatý. 16 za, proti, zažali sa, zamietnutý. 17. Ústna e, požiadavka na pozmeňovací návrh zo strany spravodajcu. Je to, je to niekto, kto chce predstaviť. Vy máte tieto informácie o ústnom pozmeňovacom návrhu. Je niekto proti? Nie. Takže hlasovať budeme o 17 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Držali sa? Návrh prijatý. 18 za. Proti? Držali sa? Návrh zamietnutý. Návrh. to si chcete overiť. Dobre. Overíme si 18. Pozmeňovací 18. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. Návrh 19. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh zamietnutý. Kompromis 8. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 22 za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 4. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. 26. Za. Proti. Zdržali sa. To si overíme. Návrh 26. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh bol zamietnutý. 27 za, proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 28 za, proti, zdržali sa, prijaté. 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňovací návrh 38 za, proti, zdržali sa, to si musíme overiť. E, Pozmeňovací návrh 38, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. Tridsaťdeväť za proti, zdržali sa, návrh zamietnutý. 40 za, proti, zdržali sa, e, zamietnutý 7, kompromis za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh 45 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 46 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. A posledné, alebo konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. A stanovisko bolo prijaté. Ďakujem pekne. Ďalej. Náš nový postup v mene skupiny EPP pani Maletič. E, otázka na rozpravu. Pravidlo 28, pokiaľ ide o urýchlenie implementácie koheznej e, politiky. Toto je otázka, ktorá bola schválená koordinátormi v januári a potom bola potvrdená na celom stretnutí alebo plnom stretnutí REGI. E, a vlastne pani Maletič pripravila návrh eh, aj uznesenia, to sme prezentovali na poslednom stretnutí v marci, lehota na pomenacie návrhy. 21. marec bolo predložených 47 eh, pozmeňovacích návrhov a v príprave na dnešné hlasovanie politické skupiny tiež rokovali o viacerých kompromisných návrhoch. Ak uznesenie je dnes eh, prijaté celým výborom, sekretariat ho predloží spolu s návrhom otázky, ktorú ako predsednička podpíšem, tak aby o tom e, zvažovala konferencia predsedov alebo, alebo zvažila to. A na konferencii predsedov teda padne konečné rozhodnutie, či e, otázku e, k tomuto uzneseniu teda dáme na plenárku. Budeme sa snažiť, aby to tak bolo. Pani Maleti, či ste sa k tejto otázke vyjadriť? Chcem sa vám iba e, poďakovať takisto aj ostatným kolegom, že ste podporili toto uznesenie a že ste pracovali na kompromisných návrhoch a pozmeňovacích návrhoch, teda samotných. A ďakujem aj za e, to, že sa teraz môže pracovať na kvalite nových postupov takýmto spôsobom. Ďakujem. Teraz začneme hlasovať e, k e, ústnej otázke a návrhu uznesenia. Začneme s kompromisným návrhom číslo 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Návrh prijatý. 13 za? Proti? Zdržali sa? prijatý návrh. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh 19 za, proti, zdržali sa, prijatý. 21 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 6. Je tam hlasovanie E, po častiach, dvoch častiach, teda čas prvá, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť, e, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis číslo 9, za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. Návrh 39 za, proti, e, zdržali sa, návrh zamietnutý. E, kompromis, návrh 41 za, proti, zdržali sa, návrh prijatý. 42 za, proti, zdržali sa, prijatý. 43 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. Návrh 46 za, proti, zdržali, zdržali sa, prijatý. E, 47 za, proti, zdržali sa, prijatý. sa návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, Návrh prijatý. Kompromis 2. Dve časti. Čas prvá. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Návrh prijatý. Návrh 6. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 7. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. 8. Za. Proti zdržali sa, prijatí. 10 za, proti, zdržali sa, prijatí. A konečné hlasovanie, elektronické hlasovanie, otvorom hlasovanie. Konec hlasovania. A prijali sme ústnú otázku o návrh uznesenia. A ukončili. Sme to teda aj včas, takže ďakujem pekne. Ďakujem za podporu celému výboru. Ďalší bod na programe. Ďalší bod na programe je návrh správy o európskej stratégii, pokiaľ ide alpské regióny, alebo alpský región. Stratégia sa týka 7 krajín, 5 z nich sú členské štáty a dva štáty sú mimo EÚ. 48 regionov je zahrnutých e, v tejto stratégii a je to región, kde žije viac ako 80 miliónov ľudí. E, obsahuje tri tematické politické oblasti, e, konektivita, rast a životné prostredie a energia a sústredujeme sa tu na potenciál európskych štruktúrnych investičných fondov a iných možností financovania, pokiaľ ide o e, strategické plí, e, plánovanie e, v mestských aj rurálnych oblastiach. A poprosím vás kolegovia, pokiaľ chcete počúvať a chcete odísť z miestnosti, aby ste nerobili hluk. Spravodajkyňa je pani Breso dnes predstavuje návrh správy. Pozmeňovacie le, e, teda le, lehota na pozmeňovacie návrhy je 26. apríla, útorok. Takže to vám pripomínam. A teraz pani Breso, nech sa páči vaša správa. Grazie. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že by bolo potrebné pripomenúť, čo možno uniklo v prvom odseku tejto správy. V rámci všeobecných pripomienok, v, pokiaľ ide o tému e, správy alebo spravovania, kde sa vedujeme štyrom základným bodom tejto stratégie. Chcem sa ospravedlniť Eh, v rámci pozmeňujúcich návrhov to teda zakomponujeme neskôr. Eh, správa, ako som už pripomenula, sa týka prvej makroregionálnej stratégii nie námornej ani riečnej. Ide o veľkú oblasť, nie len teda horskú, ktorú zakomponuje, ktorá zakomponovala nie len teda horskú oblasť, ale takisto aj eh, rovinu a je to veľká výzva mať eh, strategický projekt, ktorý by prvýkrát eh, spojil tak horské oblasti s rovinatými oblastiami, ktoré sú veľmi rozvinuté, s ktorými bol nadviazaný už veľký dialog. Hlavne kvôli tej veľkej eh, dimenzii tých 48 eh, veľkých regiónov, kde sú 100 eh, tisíce obyvateľov, ktorí tam bývajú. Je to veľmi dôležitá téma. Je to tak dôležitá téma práve preto, že štrukturálne fondy európskych investícií mm, práve by mali byť zakomponované, teda ich využitie do rozvoja práve tejto oblasti, kde žije viac ako 80 miliónov ľudí. Máme tu rôzne európske fondy, ktoré nie sú len zakomponované do tejto stratégie EU-SAUP, ale takisto aj e, sú tu špecifické projekty, ktoré e, môžu byť využité ako LifeCons a tie ďalšie. Stanovisko hovorí o tom, že Európska komisia by mala prehodnotiť pridanú hodnotu týchto špecifických eh, cieľov v rámci víziev, ktoré sa týkajú hlavne tohto regiónu. Ďalší bod, ktorý by som chcela zdôrazniť, eh, ktorý je veľmi dôležitý, týchto všeobecných pripomienok, ktoré sa týkajú správy a ktoré si takisto myslíme, že je prepojený s jednotlivými eh, rozhodujúcimi orgánmi v rámci stratégie EU-ZALP, ktoré zohrávajú veľmi dôležité tú úlohu v rámci e, využívania týchto fondov v rámci stratégie e SALP. Je potrebné, aby tieto e, mali špecifické merateľné indikátory a takisto aj hlavné mesta týchto jednotlivých štátov, ktorí sú veľmi ďaleko práve od tohto regiónu od alpského regiónu. Tieto všetky teda sú geograficky ďaleko, tým pádom treba zakomponovať do toho miestne, regionálne a ďalšie úrady, ktoré majú, môžu napomôcť rozvoju tohto alpského regiónu. Toto všetko treba využívať eh, v rámci princípu subsidiarity a správneho eh, riadnej správy veci verejných. E, táto, toto stanovisko je rozdelené na tri základné oblasti. Po prvé ekonomika inovácie. E, tu stanovisko vyzýva e, na spoluprácu s komisiou vytvorenie špecifickú platformu pre rozvoj alpského regiónu, pre lokálne orientovaný prístup k rozvoju obských oblastí na základe plánu pána Junckera a na druhej strane je tu spomenuté aj viaceré ďalšie projekty, ktoré by mohli umožniť eh, podporu pre investorov. Po druhé, sú tu niektoré ďalšie body, ktoré nemôžem detailne rozpracovať, ale ktoré vychádzajú z princípu, že alpský región nie je len región, kde tradície budú zachované a zhodnotené ale že je tu takisto aj veľký priestor pre inovácie a že eh, v tomto oblasti sa nachádzajú mnohé univerzity, mnohé výskumné centra, Čiže je možné rozvíjať tu inovácie nových technológií a toto by mohlo tiež na pomoc tomuto veľkému regiónu. A takisto podporujeme tú spoluprácu medzi eh, jednotlivými týmito zložkami, čiže vytvoriť ozajstnú eh, sieť medzi výskumnými a univerzitnými strediskami a takisto aj priemyslom, e, čo umožní z tohto regiónu urobiť ozajstný inovatívny priestor, kde by sme mohli zabezpečiť e, tak udržateľný rozvoj, kde by bol zohľadený na tiež životné prostredie do tejto stratégie. Pokiaľ ide o e, aktivity v rámci cestovného ruchu, ale takisto aj všetky tradičné aktivity v rámci horskej oblasti, obského regiónu, boj proste práve proti klimatickým zmenám sú veľmi dôležité témy, kde chcem zdôrazniť eh, ich dôležitosť. Druhý odsek, alebo druhá veľká téma, či pilier sa týka mobility a takisto aj prepojenia alebo konektivity, či vytvorenia spojení pre všetkých obyvateľov. Eh, systém dopravy v rámci Alpskej oblasti je veľmi zložitý práve kvôli geomorfológie tohto územia. A teda v mnohých prípadoch e, dopravný e, systém, hlavne na miestnej úrovni, nie je dostatočný. Sú to tu e, veľké európske osy, ale to prepojenie medzi týmito veľkými európskymi troparovnými osami a tým vnútorným cestovným koridorom je veľmi riedky, takže je potrebné urobiť niečo pre vybudovanie lepšieho koridoru a prepojenia. Uh, um, je tu využívaný sharing economy a toto by mohlo byť užitočné pre využívanie v týchto tradičných uh, regiónoch uh, aj takýchto cestovných prepojení, aj keď momentálne čelíme zhoršeniu ekonomických e, otázok. E, toto všetko by mohlo byť zakomponované do európskych noriem. Tento istý bod spomína aj e, tento istý problém, ktoré sa týkajú nedostatku zabezpečenia internetového pripojenia, digitálneho pokrytia v mnohých týchto oblastiach. Čiže ak chceme naplno využívať moderné nástroje, je potrebné zabezpečiť, aby miestne regionálne orgány práve vďaka konektivite umožnili tento stav, ako som už povedal, aj na základe investícií, ktoré sú možné v niektorých oblastiach, kde e, trh bojuje e, s poklesom. Takže v týchto všetkých e, oblastiach je to ďalší dôležitý bod, ktorý je upresnený v tejto správe. Tretia strategická téma, ktorá bola vybratá v rámci tejto stratégie pre alpský region je zabezpečenie udržateľnosti v Alpách životnom prostredí, cezhraničné biotopy a biodiverzita. Čiže toto všetko je veľmi dôležité, avšak je potrebné takisto aj tieto inovatívne zmeny zosúľadiť s E, životným prostredím, aby sme mohli bojovať e, proti zhoršeniu e, tiež ovzdušia, jeho kvality a takisto aj kvôli tým klimatickým zmenám, ktoré tiež postihujú aj tieto oblasti vysokého horstva, takže toto všetko sú body, ktoré umožnia tiež ochrániť biodiverzitu Máme tam veľké oblasti národných parkov. Je potrebné spoločne vypracovať medzi všetky tieto um, národné parky strategický prvok v rámci tejto stratégie, ktorá by umožnila ochranu biodiverzity a takisto aj prepojenie medzi jednotlivými chránenými územiami. K tejto téme ešte by som chcel povedať, že um, táto oblasť je veľmi často spomínaná pre uh, vyrábanie práve obnoviteľných zdrojov energie, hydroelektrárne, čo je tradičný zdroj energie, ale však e, ešte stále s veľkým potenciálom, takisto aj využívanie veternej, solárnej energie a tiež e, vlastné zdroje, ktoré môžu poskytnúť tak zdroj energie, ako aj prácu Tiež z tohto vychádza aj dôležitosť eh, práce vykonaj, vykonanej eh, strediskom pozorovania pre klimatické zmeny na eh, konferencii COP21 v Paríži. To bolo práve spomínané kontrola stavu ľadovcov a takisto aj overenie dopadu postupného znižovania CO2, čo môže mať e, takisto veľmi dôležitý dopad na stav ľadovcov. E, Zdôraznil sa relevantnosť tejto otázky. A ďalej, všetky krajiny by mali e, sa zúčastniť na tejto diverzifikácii, pokiaľ ide o zdroje elektrickej energie, či už existujúce alebo potenciálne v jednotlivých e, krajinách. Toto si myslím, že sú tie hlavné body. Nebude e, naťahovať čas, pretože už som k tomu veľa povedala. Chcem pripomenúť všetkým kolegom, že budeme vo štvrtok sa snažiť prebehnúť e, túto správu aj s tieňovými spravodajcami, aby sme mohli začať s diskusiou vo všeobecnosti o stanovisku či sú tam ešte niektoré body, ktoré podľa nich eh, chýbajú alebo ktoré by sme mali zakomponovať a následne samozrejme na základe pozmeňujúcich návrhov som absolútne k dispozícii zakomponovať ich do tejto správy. Samozrejme, nebudeme môcť všetky tam dať, pretože tam nemáme dostatok priestoru, ale budeme sa snažiť to zakomponovať do kontextu tejto správy. Ďakujem. Thank you. Thank you very much. I open the discussion beginning. Ďakujem, otváram diskusiu. Začíname tenemi spravodajcami. Za EPP. Pani Schmidt, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo. A takisto ďakujem aj spravodajkyni za správu, ktorú nielen ja osobne, ale aj kolegovia z mojej politickej skupiny považujú za veľmi dobrú a čerpávajúcu. A prakticky od začiatku tu bola tá požiadavka, aby nedošla k ďalším, e, ďalším požiadavkám na ďalšie peniaze. Ehm tak e, aby sa nezvyšali aj náklady na administratívu v žiadnom prípade. A vy, pani predsedajúca, už ste povedali, že týka sa to nie e, málo občanov, týka sa to 80 miliónov 28 regiónov z 7 krajín. To sú ľudia, ktorí aj sa venujú aj iným témam, a to intenzívne vo svojich krajinách. A myslím si, že preto je už najvyšší čas, aby a myslím, že táto správa je teraz výborným no, príležitosťou, aby sme tie projekty, ktoré sa rozvíjajú, aby sme ich podporovali, a to nielen slovami, ale aj činmi. Kde všetci vieme, že bez finančných prostriedkov to nejde a preto sme za to, aby sa finančne podporili tieto regióny, takže to, čo navrhuje spravodajkynia, to je v poriadku aj cez IB, ale myslím, že aj členské štáty musia uznať, e, že peniaze je treba investovať e, do týchto balkánskych krajín a to môže byť len dobré, keďže vieme, že mnohé z týchto tras v podstate vedú cez e, túto región a preto jednoducho nedá sa tomu vyhnúť. A vieme, že chceme, aby to aj chrániť e, prírodu a podobne, ale chceme, vidíme, že v podstate mladí ľudia sú stále nútení k tomu, aby sa stiahovali do väčších e, miest a my by sme chceli, aby zostali v údoliach, v Alpách, aby nie, si tam našli aj svoju budúcnosť v povolaní, aj v osobnom živote a preto je dôležité poskytnúť im napojenia na dopravu, aby mohli aj napríklad v iných oblastiach eh, nájsť prácu, pretože nebudeme mať z toho nič, keď budeme mať napríklad alpské údolia v budúcnosti úplne vyľudnené a pretože ani tí, ktorí vlastne tam žijú len z cestovného ruchu, tí tam tiež dlhodobo nedotrvajú. Ako cestovný ruch je veľmi dôležitý a je dôležitý, aby bol zohľadnený aj v súvislosti s dopravou, ale myslím si, že nemožno v budúcnosti sa spoliehať len na príjmy z cestovného ruchu a len zamestnanosť v cestovnom ruchu. E, sú tam aj rôzne iné možnosti ekonomické, napríklad aj banské činnosti a podobne tak aby sme zabezpečili ľuďom, ktorí tam žijú, mali pracovné, pracovné miesta, aby mali motiváciu tam zostať. Ja, keď som viedla aj rokovania, keďže ja som z Rakúska, viedla som aj rokovania s regionálnymi politikmi a predstaviteľmi e, krajov. A veľmi dôležité v tejto správe je, aby už sa konečne podarilo to, že sa by malo vypracovať z, z dola nahor a nie opačným smerom ale aby tí, ktorí žijú v regióne, aby tí vedeli povedať, že čo chcú, tu chceme pre náš uh, alpský región, náš alpský priestor, chceme to a to. A to si myslím, že to je práve dôležité, aby to nebolo jednoducho zhora nejaká politika, ktorá mi natlačená. Takže som veľmi za to, aj zároveň bol, aby bol do tohto parlament eh, zapojený. Ale že to nebu- nezostane bez e, vplyvov, ale chcela by som sa vrátiť tomu, že naozaj e, treba trošku sa dívať viac do budúcnosti a naozaj tie prostriedky, ktoré sú v dispozícii, aby sa použili na rozvoj alpského regiónu. Aby sa zabezpečilo, že alpský priestor má budúcnosť nielen pre tie dotknuté krajiny, ale aj pre celú Európu. Predsedajúca, ďakujem. Ďalším tenivým spravodajcom je pán Luer. Pán Sernagiotto, nech sa páči. To difficile. Ja viem, že to moje priezvisko je veľmi náročné na vyslovenie. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som chcel len poďakovať pani spravodajkyni za úžasnú správu. Správa, ktorá zohľadňuje obzvlášť región, ktorý by sa mal rozvíjať, pretože má veľký potenciál. Je to eh, alpský región, ktorý za posledných 10 rokov eh, zažíva vyľudnenie a eh, veľké výzvy. Za týchto posledných rokov prišiel tento región o veľké štruktúry a možno, že pre najdôležitejšie, ktoré sú pre, eh, dôležité pre jej fungovanie. No. Eh, pasívne infraštruktúry, eh, ktoré transportujú energiu v Pátskej nížini, nenapomohli vôbec tomuto tejto horskej oblasti. Tieto e, pasívne infraštruktúry a takisto aj vytvorenie e, aktívnych e, štruktúr. Čo to vlastne znamená? Ide vlastne o vytvorenie spoločného koridoru, kde by vlastne spoločné bohatstvo plynulo týmto smerom a ktoré by bolo preinvestované do životného prostredia, vôbec do, do celého regiónu, ktorý takto veľmi dobre poznáme, aby ukončilo to obdobie pasívnych infraštruktúr. Ja som veľmi spokojný so všetkými zakomponovanými myšlenkami od pani spravodajky Nebreso. Ešte možno nejaký malý pozmeňujúci návrh predložím, avšak to nebude nič dôležité, pretože toto všetko bolo spojené s rozvojom tej ústrednej oblasti, ktorá vlastne produkuje vynikajúcu úroveň, e, e, vynikajúcu životnú úroveň pre všetkých obyvateľov, pretože ja žijem v Pátskej nížine, ktoré je možno najviac zasiahnutá za posledné roky e, ekonomickým vývojom v rámci celej Európy musí transportovať všetko to, čo je produkované v veľmi husto obývanej oblasti. Takže myslím si, že všetky tie fakty, ktoré boli spomenuté v tejto správe, sú veľmi uh, správne použité, bez obav, eh, veľmi vhodne. A preto si myslím, že by sme mali zabezpečiť eh, všetko preto, aby eh, blahobyt z toho plynúci išiel v prospech všetkým obyvateľom a preto aj myšlienka koridoru, spoločného koridoru je veľmi dôležitá. Je to veľká príležitosť nielen pre rozvoj, ale takisto aj pre nárast obyvateľov v Alpskej oblasti, ale takisto aj pre zlepšenie kvality bývania a života aj Eh, ďalšieho obyvateľstva. Ďakujem. Hvala lijepo, gospođo predsjednice i dobro jutro svima. Htio bih... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Prajem všetkým kolegom príjemne predporúdne predpoludnie. Chcel by som využiť túto príležitosť a poďakovať sa pani Breso za jej vynikajúcu správu. Určite to bude bez pochyby vynikajúca správa a som rád, že som hlasoval, že budem hlasovať za ňu. Ja by som chcel zdôrazniť, že spravodajca pre Adranské, Jadranskú stratégiu a Jonské more v, to, v tom čase sme sa rozhodli po prístupe trikrát nie, pokiaľ ide o makroregióny v EÚ. A myslím si, že treba o tomto naozaj závažne diskutovať seriózne diskutovať, pretože pokiaľ ide o stratégiu pre Jadranské a Jonské more, ak nemáme minimálnu štruktúru pre koordináciu, a tu teda hovorím o veľmi maličkej štruktúre dvoch, troch ľudí v Bruseli napríklad, alebo niekde v tom regióne, teda ja chcem povedať, že Máme viaceré finančné zdroje, ale Ide tu hlavne o koordináciu rôznych projektov, ktoré sú k dispozícii, ktorá je problematická. Čiže treba budovať na tom, čo sa už začalo. A myslím si, že práve toto je jedna z eh, tých eh, slabých stránok makroregionálnych stratégií a podobne ako uviedol pred predrečnička. Problémom je komunikácia s alpským regiónom aj v rámci neho, ako aj komunikácia medzi severnou a južným, severnou južnou časťou tohto regiónu. Ako niekto, kto často cestuje cez alpský región, pretože ja často zo svojho regiónu, z Chorvátska, idem cez Alpy do Štrasburgu. Môžem vám povedať e, z vlastnej skúsenosti, že sa tam dá robiť veľa vecí a treba využiť e, celý potenciál, ktorý tento región ponúka. Preto by som chcel túto správu podporiť. Myslím si, že v nej je množstvo dôležitých prvkov, osobitne otázky, ktoré súvisia s ekonomickým vývojom a sú tam viaceré prvky, ktoré sú v správe spomenuté a my by sme sa mali sústrediť na to, ako budovať ďalej túto stratégiu po prijatí správy. A pokiaľ ide o obský región, je tu komunikácia, ktorú treba zlepšiť. E, teraz pán Škrlec, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Začiatok by som chcel poďakovať pani spravodajkyni, pani Breso za jej snahu a takisto za všetku jej prácu na tomto návrhu správy. Chcel by som takisto podporiť tú myšlienku, že je veľmi dôležité zakomponovať do tohto návrhu správy prostriedky pre efektívne riadenie tejto makroregionálnej stratégie, tak ako kolega Jakovčič to už povedal, je veľmi dôležité to, aby po našom samotnom stanovisku sme mali efektívnu podporu zo strany rôznych príslušných politických sfér a aby všetky príslušné úrady mohli mať užitok e, z týchto prostriedkov nezávislosti od toho, či ide o E, súkromné alebo verejné zdroje. Chcem poďakovať spravodajkyni za to, že spomenula viaceré prvky, s ktorými súhlasím, hlavne pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje energie, takisto o ochranu biodiverzity. Dôležité je mať e, spoluprácu s privátnym sektorom, takisto aj e, inováciu a výskum. Ako fiktívny spravodajca pre obežnú ekonomiku veľmi mi leží na srdci tento projekt, pretože je kľúčový pre Európsku úniu. Chcel by som pritiahnuť vašu pozornosť práve k tomuto cieľu, pretože našim cieľom je zmeniť prístup e, v tejto oblasti. V oblasti ekonomiky je to kľúčové pre naše regióny, ale takisto je to kľúčové aj pre posilnenie miestnej regionálnej ekonomiky. Je treba zakomponovať takisto aj aspekt e, klimatických zmien do všetkých našich e, modelov a je treba vsadiť e, na investovanie do obnoviteľných zdrojov energie a takisto vsadiť na miestny a regionálny potenciál, hlavne pokiaľ ide aj o oblasť tendrov a verejných obstarávaní, ktoré môžu takisto podporiť eh, stredné malé podniky, pretože to by mohlo zabezpečiť taký ekonomický model, ktorý by bol decentralizovaný. Decentralizovanosť eh, energie nie je kľúčová a eh, zásadná len pre Európsku úniu, ale takisto aj pre Európsky región. Umožnilo by to adaptovať sa na eh, mimoriadne podmienky, ktoré, sú pre, a ktoré prevládajú v rámci alpského regiónu. Je to v eh, súlade takisto aj s cieľom EÚ, pokiaľ ide o energetickú účinnosť a o, o je to kľúčové aj eh, pre prinášanie ziskov pre miestne obyvateľstvo, ktoré sú v tu prítomné, e, pretože Alpský región je jeden e, z najdôležitejších bioregiónov, druhý najväčší bioregión v rámci Európskej únie. Je potrebné preto zabezpečiť udržateľné riadenie pre tento región práve pre našu budúcnosť. Ďakujem, teda sleduje pán Zulo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem e, spravodajkyni za túto správu ja by som e, sa vyjadril k všetkým tým predchádzajúcim príspevkom. Všetci súhlasíme s tým, že Alpský región je naozaj našim dedičstvom biodiverzity, ktoré by malo byť absolútne a za všetkých okolností ochránené. E, myslím, že to by mal byť ten východiskový bod, e, keď budeme sa snažiť rozbehnúť jednotlivé aktivity, jednotlivé činnosti v tomto regióne. Chceme e, priťahnuť vašu pozornosť na to, že toto by mala byť aktivita pozbyhnutá na európsku e, úroveň. My v tomto stanovisku Chceme zmeniť trošku tak prístup, taký, taký ten všeobecný prístup k tomuto územiu. Prístup, ktorý by mohol pomôcť hodnotiť dobré prak- dobrú prax napríklad spravovanie tak lesných, vodných a ďalších e, zdrojov, e, maximálnu pozornosť e, ochrane pôdy a takisto aj zakomponovať nové systémy merania pokroku nie len na základe ekonomických indikátorov, ale takisto aj na základe soci- sociálnych indikátorov. Pozor na všetky tie aktivity, ktoré by mali byť ktoré by mohli mať reálny dopad na e, životné prostredie a na ochranu životného prostredia, ale ktoré by mohli mať dopad a okrem toho takisto aj na samotný socioekonomický model a prostredie na základe tých jednotlivých činností. A to najdôležitejšie je to, že nemôžeme zabezpečovať prístup z hora dol. Práve naopak, mali by to byť také nástroje, ktoré by boli e, priamo konzultované, už sme to viackrát spomínali, že stratégie, ktoré pochádzajú z, z dola nahor, sú oveľa efektívnejšie. Takže v rámci týchto aktivít mali by sme zakomponovať e, udržateľnosť a plánovanie. Toto je ten prístup, ktorý možno je spoločný všetkým nám, ktorý sme spomenuli vo všetkých týchto príspevkoch, ale chcel by som ešte jeden príspevok tu doplniť k tomu, čo bolo povedané, k tým slovám, ktoré tu boli spomenuté. Častokrát e, spomíname využívanie európskych fondov. A toto je absolútne nevyhnutné a veľmi vhodné, pretože ekonomické aspekty sú veľmi dôležité pre e, naštartovanie e, Mm, akýchkoľvek aktivít eh, v, rámci jednotlivého regiónu. Avšak eh, treba tiež pochopiť, ako fungujú tieto eh, fondy, pretože ja mám taký pocit na základe tých slov, ktoré sú napísané v tejto správe, že tá pozornosť je skôr venovaná tým veľkým dielám, tým veľkým stavbám, konštrukciám, aktivitám, ktoré sú v rámci tohto regiónu hovoríme o v, mm, dopravných koridoroch, hovoríme o vysokorýchlostnom internete, avšak ešte predtým, než začneme takéto veľké diela, uh, financovať, mali by sme zhodnotiť, čo z toho bude efektívne, pretože častokrát to nie je dostatočne potom využívané, keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch energie. Musíme mm, dávať veľký pozor, pretože eventuálne dopady alebo e- e- eventuálne stimuly nebudú eh, možno úplne pozitívne, pretože môžu podporovať aj rôzne špekulácie, konkrétne hydroelektrárne a oblasť výroby energie z hydroelektrárne častokrát eh, to nevyvoláva dobrý, pozitívny ohlas. Eh, u miestneho obyvateľstva a ďalej. Pokiaľ ide o eh, túto oblasť, eh, ešte jedna pripomienka. Pokiaľ ide o Alpský región, už to bolo spomenuté, je to veľmi široký, rozsiahlý región. Hovorili sme o tom, že je tam 80 miliónov obyvateľov. Toto môže byť veľmi zaujímavý fakt a fascinujúci, takisto na jednej strane, ale na druhej strane tu musíme tiež byť veľmi obozretní, pretože máme tu rôzne typológie problematík, ktoré sú rozličného druhu, ktoré často nie sú sú e, úplne identické. Takže tiež by som nechcel, aby s ospravedlením vytvárania e, nejakých spoločných základov, ktoré by mohli byť e, profitujúce pre určitý región, aby sme tak tým istým, istým oča, očami hľadeli aj na iný región, ktorý má úplne iné problémy. Ďakujem. With, uh, Ďalej pani Krell, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni. Naozaj je to dobrý návrh správy, ktorý ste tu, pred, ktorý ste tu predložili. Týka sa viacerých e, oblastí, ktoré môžu byť e, poskytované alebo riešené v rôznymi partnermi práve v Alskom regióne, ale prečo som sa pýtala, ja som sa, potom sa prihlásila k otázke doplňujúcich e, finančných prostriedkov. Dôležité je, aby prostriedky z koheznej politiky boli k dispozícii pre krajiny, pre takéto makroregionálne stratégie, aby sa to aj využívalo a určite sa to takto aj vlastne v Avskom regióne deje, aj cezhranične, ale musí sa podariť aj súkromné prostriedky akoby získať alebo napojiť na to, aby sa získal ten e, multiplikačný efekt, lebo práve na to je vlastne dobrá je kohezná politika. Nie som si ešte celkom istá, že či stenia spravodajkynia to tak myslela, aby sme nové prostriedky z európskych e, fondov e, poskytovali pre makroregionálnu stratégiu. Pretože tu vzniká nebezpečenstvo, že vlastne vzájomne si vlastne budeme klásť akoby e, prekážky, pretože viete, že za každým v rámci viadočného finančného rámca bojujeme za dostatočné prostriedky pre koheznú politiku. Je to aj najväčšia časť rozpočtu, tak jedna tretina. A poznám aj množstvo ľudí z tejto snemovne, ktorí by chceli peniaze dávať na iné projekty. A keď sa teraz v rámci koheznej politiky hovoríme, že budeme chcieť viac peniazy pre makroregionálne stratégie, vytvoríme takúto konkurenčnú stratégiu, pretože ja viem, kto každý už čaká na to, aby mohol rozvíjať stratégiu e, v čom by chcel a však e, pretože sú tu in, v Európskej únii in, ďalšie iné hory, pohoria alebo um, povodia a podobne, ktoré by mohli tvoriť takúto stratégiu a podobne. Čiže je veľmi dôležité, aby aj členské štáty, aby sa ich podporovali v spolupráci, aby naozaj tie zdroje, ktoré mali k dispozícii, lepšie a intenzívnejšie využívali spoločnou stratégiou pre určitý priestor a o tom presne povedala aj pani spravodajkyňa. Musíme byť ale opatrní pri tej otázke, aby sme otázke doplňujúcich alebo ďalších eh, finančných prostriedkov, pretože my by sme si potom sami týmto spôsobili problémy. Ďakujem pekne. Tu v tomto musíme jasne toto vyjadriť, teda v tej, v tom záverečnom alebo konečnom znení textu, aby bolo jasné, čo chceme povedať, aby nám bolo rozumieť. Ďalším rečníkom je pán Bogovič. Eh, hvala za besedo. Eh, tudi sam najprej iskreno čestitam gospe Breso za odlično pripravljeno poročilo. Ďakujem pekne, dovolte, aby som pani Breso zablahoželal. Je to naozaj vynikajúca správa a táto správa vlastne hovorí o štvrtom agroregióne, ako aj povedala pani Brezo. Je to vlastne prvá stratégia, ktorá e, sa týka e, horskej, obl- horskej oblasti. A v prípade takýchto stratégií vždy hovoríme o peniazoch, ale som presvedčený, že dôležitá je práve aj spolupráca tých e, ľudí, ktorí žijú v týchto regiónoch a t, v týchto regiónoch e, vlastne sa odohrávala prvá aj druhá svetová vojna a to tiež malo svoj vplyv na tieto regióny. Takže keď hovoríme o tomto makroregióne, tak e, je dôležité hovoriť zároveň aj o utečeneckej kríze, E, osobitne to platí na, prehranicu medzi Talianskom a Rakúskom. A preto by som chcel zdôrazniť, e, že táto makrostratégia znamená naozaj oveľa viac, e, než len diskusia o zabezpečení finančných prostriedkov, pretože ide o 80 miliónov obyvateľov, ktorí žijú aj naozaj vo veľmi vzdialených horských oblastiach, ale aj s ide o ľudí, ktorí ale žijú naozaj vo veľkých mestách. Takže ide aj o spoluprácu medzi um, aj údoliami a horami, alebo nížinami a vyšinami. Musíme si uvedomiť, že e, vlastne tento región ovplyvňuje celú regiónu, celú Európu, napríklad pokiaľ ide o zabezpečenie pitnej vody. A tie tri piliere podľa mňa sú správne, teda konkurencieschopnosť, inovácie, to je dôležitá oblasť pre inovácie, pre silné hospodárstvo práve v údoliach. A aj Takisto musíme spomenúť aj ochranu životného prostredia, podporu cestovného ruchu a poľnohospodárstva, lebo keď aj nebude v horských oblastiach ani hospodárstva, ani poľnohospodárstva, tak nebudú tam žiadne možnosti prežitia e, obyvateľov, preto je treba tieto hospodárske oblasti rozvíjať. Mobilita, konektivita, to je samozrejme rovnako dôležité. Dobré prepojenie, dopravné, železničné prepojenie a napojenie ciest na, na železnice, ďalej digitálne prepojenia, takisto prepojenia s vysokými horskými oblastiami. Nož, eh, Takisto otázky, ktoré súvisia so životným prostredím, tu tiež majú veľmi dôležitú úlohu. Vieme, že teraz e, vlastne tým, že sú miernejšie zimy, sa vlastne aj mení klíma, mení sa situácia s vodou, e, je viac záplav, e, pred, treba možno, že viac sa orientovať aj na také obnoviteľné zdroje, ako sú vietor a slnko, pretože sa tam situácia tiež mení, takže sú dôležité dôležité aj obnoviteľné zdroje. A 25. 6. januára sa v Slovensku zorganizovala konferencia na túto tému a musím povedať, že som bol veľmi rád, že sa tam zúčastnilo 400 účastníkov z mnohých regiónov a mnohých miest. Aj administratívne štruktúry my by sme sa mali stretnúť v, dnes v Bruseli, respektíve v Vlastne vo februári uplynulo 20 rokov, odkedy, bola, e, odkedy bol podpísaný e, ešte ten starý dohovor pre makrostratégiu a bol veľmi úspešný. Takže ja som veľmi presvedčený, že treba toto rozširovať ďalej a skrátka treba hovoriť v tomto kontexte aj o iných otázkach, nie vždy iba o peniazoch. Predtnička, ďakujem pekne, ak sa nik nehlási o slovo, dám naspäť slovo, respektíve mám slovo Filomene Kalmáno, ktorá zastupuje Európsku komisiu. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem pekne. Pán predseda. Som chcela najprv poďakovať eh, pani Breso za tú vynikajúcu prácu a za eh, spoluprácu spoločne s eh, Európskou komisiou. Zdôraznili sme tu tri dôležité body, ktoré pre nás takisto predstavujú tie najdôležitejšie piliere. Prvým je otázka spravovania alebo riadenia stratégie, potom je to otázka financovania a tiež otázka prepojenia prvýkrát medzi rôznymi oblastiami, pretože ide prvýkrát o stratégiu, ktorá sa nevenuje len horským oblastiam, ale takisto aj všetkým oblastiam, ktoré sa nachádzajú okolo, okolo toho horského pásma. Čiže ide o e, integrovanú stratégiu ktorá spája tak horskú oblasť, ako aj tie e, okolité oblasti. Pokiaľ ide o spravovanie, samozrejme, že Európska komisia uznáva svoju zodpovednosť a je pripravená zohrávať veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o strategickú koordináciu, ale takisto sa domnievame, že treba zdôrazniť, že táto stratégia e, je v, veľmi e, je v veľmi dôležitá takisto aj pre jednotlivých zástupcov regionov, preto treba zdôrazniť dôležitosť, ktorá bola e, spomenutá pre ľudské ako aj finančné zdroje v jednotlivých e, na jednotlivých úrovniach štátnej správy, aby sme viedli korektne e, túto stratégiu do úspešného konca. Samozrejme, my súhlasíme s tým názorom, že Európsky parlament bude zohrávať veľmi dôležitú úlohu v implementácii tejto stratégie Takže vidíme to prepojenie parlamentu s spoločnou stratégiou ako veľmi dobrý návrh. Ďalej, pokiaľ ide o financovanie stratégie, hovoríme tu o dvoch e, zdrojoch financovania. Poprvé ide o financovanie projektov. Chcem pripomenúť, že stratégia nie je nejakým novým druhom programu, ktorý je financovaný zo strany štrukturálnych e, projektov, pretože stratégia ako taká nevlastní vlastné zdroje. Stratégia musí teda zohrávať e, úlohu takým spôsobom, že bude sa snažiť integrovať rôzne programy, 20 e, programov v rámci tej, projekt stratégie bude použitý, musí artikulovať alebo teda prepojiť všetky tieto projekty eh, do jednotlivých ďalších stratégií, ktoré už sú ehm, realizované v tejto oblasti. Toto je možné realizovať buď eh, výzvou na predkladanie projektov, ktoré sú jasne zacielené, alebo na základe projektov, ktoré sú zosúladené s ďalšími cieľami, ktoré sú špecifikované EÚ. Všetky tieto prostriedky môžu byť rôzneho druhu, avšak cieľ je spoločný a to, že programy, ktoré sú už operatívne na tomto území, územie by mohli umožniť e, k dosiahnutiu cieľov tejto stratégie. Potom tu máme tiež aj financovanie e, samotnej stratégie a jej riadenia. Tuto trošku sme takí ochudobnení, pretože máme program e, Alpan Space, e, ktorý by mal byť e, administratívnou podporou pre túto stratégiu, ale Eh, treba si uvedomiť, že tieto zdroje sú obmedzené v rámci tohto projektu a my chceme teda silne odporúčiť eh, aby Európsky parlament na základe toho, čo urobil s troma predchádzajúcimi stratégiami, takisto mohol získať zdroje zo svojho vlastného rozpočtu na to, aby mohol financovať buď štúdie, alebo skimany, alebo ďalšie iniciatíve, ktoré by mohli byť použité pre eh, túto stratégiu. Nakoniec, eh, pokiaľ ide o tematické ciele, chcem zdôrazniť, eh, že stratégia má tri tematické ciele, ale máme tu aj štvrtý cieľ, ktorý nie je tematický a ktorý je horizontálny a to je spravovanie. Eh, Keďže tu máme rôzne štruktúry, ktoré už fungujú v rámci tohto regiónu, pre nás je veľmi zásadné, aby sme vytvorili takú správu, také prepojenie správy medzi všetkými týmito štruktúrami a to takým spôsobom, aby sme sa vyhli dvojitému financovaniu, overlappinga, alebo aby sme dali zmysel všetkými týmito krokom, ktoré už tu eh, sú. Eh, takýmto spôsobom by tá stratégia mala vyzerať. Thank you, thank you very much. Mrs. Bresso, would you like... Ďakujem, pani Bresso. Chcete to ešte uzavrieť? Nech sa páči. Thank you. Grazie. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani predsednička. E, všetky tieto pripomienky boli zaujímavé, boli početné. Niektoré išli e, do hĺbky, detailne to bolo spomenuté jednotlivé fakty v rámci správy, takže môžeme sa tam venovať na zasadnutí s tieňovými spravodajcami. Boli tu spomenuté niektoré kľúčové otázky, ktoré vyvstali e, v tejto diskusii. Prvá otázka financovania. Tu už bolo pripomenuté, že nejde o financovanie nejakých e, dodatočných zdrojov, ale o e, politiku o koheznú politiku, ktorá e, má mnohé zdroje v tejto oblasti, ale ktorá by mala zabezpečiť konvergenciu týchto strategických cieľov, tak to už pripomenula zástupkynia komisie, čo je veľmi dôležité, aby sa vyhlo takému roztriešteniu alebo rozpusteniu takýchto zdrojov obzvlášť e, tie miestne e, úrady, ktoré by mali sa venovať e, tomu správnemu konkrétnemu riadeniu tejto stratégie sú dôležité a mohli by tiež poskytnúť ľudské zdroje, ako aj organizačné zdroje pre koordináciu a v každom prípade si myslím, že čím viacej sa podarí E, zakomponovať toto do makroregionálnej stratégie. Môže to byť veľmi dôležité na jednej strane, že Európska investičná banka financuje mnohé e, in, strategické investície, takisto Junckerov plán a možno aj ďalšie. E, s cieľom vytvoriť na tomto území, ktoré má, veľké, ktorý má veľký potenciál, takú spoločnú stratégiu, ktorá by umožnila vytvoriť eh, spoločné finančné platformy, platformy, ktoré eh, by neboli európskymi platformami, ale ktoré by mohli získať eh, financie práve z privátnych zdrojov alebo z bankových zdrojov. Toto je ten bod, ktorý na ktorom sme pracovali a o ktorom by sme eventuálne mohli do hĺbky viacej uh, diskutovať. Analogicky si myslím, že pokiaľ ide o tie strategické témy pre Európsku úniu, ako je napríklad biodiverzita, boj proti klimatickým zmenám, uh, možnosť mať uh, také experimentálne projekty, napríklad uh, pokiaľ ide o obehové hospodárstvo, ako to pripomenul kolega z tejto oblasti. Toto všetko by mohli byť aj oblasti, kde by sa mohli získať rôzne finančné zdroje, ktoré ešte zostávajú z európskej úrovne a ktoré by neboli venované len týmto konkrétnym zónam, ale ktoré by boli venované jednotlivým témam ktoré sa týkajú tejto oblasti. Samozrejme takisto aj účasť ďalších eh, zúčastnených strán a v rámci tejto oblasti eh, napríklad Horizon Climate ďalej rôzne ďalšie európske zdroje, ako napríklad eh, program LIFE. Eh, toto všetko by mohlo umožniť čeliť eh, niektorým veľkým otázkám, ktoré vyvstanú v rámci tejto stratégie. A ďalej, keď sa hovorí o financovaní, nehovorí sa len o novom financovaní, ale takisto o kapacite alebo schopnosti naorientovať alebo nasmerovať tie verejné zdroje práve cez, na tieto um, investičné platformy, ktoré by mohli pomôcť v podpore tejto stratégie. Chcem ešte raz poďakovať aj komisii za to, že uh, tiež aj ďalší kolegovia to spomenuli, tú vôľu uh, Európskeho parlamentu iniciovať uh, konkrétne kroky, pokiaľ ide o správu, ktoré sú zásadom, základom um, Európsky parlament je veľmi dôležitý, uh, ktorý chce byť prítomný, aby lepšie legislator pochopil tie požiadavky, ktoré pochádzajú práve zo spodu. Uh, týka sa to nielen tohto, ale takisto ďalších území, ktoré momentálne vytvárajú takéto spoločné štruktúry na uh, základe um, takej územnej kohézie, aby lepšie využívali ten potenciál, ktorý je poskytnutý eh, zo strany legislátorov, zo strany európskych zdrojov. Pokiaľ ide o otázku eh, dopravy, eh, súhlasím s viacerými rečníkmi a ich príspevkami, ktoré boli spomenuté, že už existujú aj mimo stratégie ďalšie veci, napríklad dopravné úzly, koridory a tak ďalej, ktoré prechádzajú cez tento, toto územie. Stratégia ráta e, s možnosťou naplno využívať takisto aj tieto investície, tie, ktoré už existujú, aby mohli lepšie zabezpečiť e, prepojenie v tomto veľkom alpskom regióne. Už mnohé roky pripomíname to, že e, veľkou ťažkosťou tohto regiónu je práve to spojenie, to prepojenie a preto treba využiť všetky príležitosti v tomto strategickom zámere tohto makroregiónu ktorý už eh, tieto veľké síce dopravné koridory má, ale okrem toho eh, tie dopravné prepojenia nie sú až také ideálne. Eh, ďalej, pokiaľ ide o otázku správy, nenecháme to len na samotné územie, parlament, komisia a jednotlivé členské štáty samozrejme sa tomu budú venovať, ale téma toho uvedomenia sa tohto regiónu v rámci tejto veľkej oblasti je v tom, že to nie je len rovina a nie je to len horská oblasť. Naozaj prvýkrát ide o štruktúrálny dialog medzi horskou a rovinatou oblasťou, takže je potrebné využiť e, diverzitu toho druhého aj v pripravovaní plánov tejto stratégie. Správa týchto území je veľmi dôležitá preto, pretože to budú konkrétne projekty, ktoré budú vyvstávať a teda tá koordinácia musí tu byť zabezpečená pretože máme tu oblasť, kde eh, regióny majú v rukách skoro všetku legislatívnu moc. A všetky sú tiež eh, požívateľmi eh, európskych zdrojov. Takže toto všetko znamená, že regióny by mali ukázať e, svoju schopnosť e, naozaj e, efektívne spravovať ten enormný potenciál, ktorý majú v rukách v rámci tejto oblasti. Takže naozaj ide prvýkrát o, princíp použitia stratégie bottom-up a región by mal ukázať tie svoje schopnosti spravovania tie svoje schopnosti operatívnych e, aktivít. E, potom sú tam ďalšie veci, ďalšie návrhy, ktoré tu boli predložené e, zo strany ďalších kolegov aj formou pozmeňujúcich návrhov. Zohľadnila som už mnohé z týchto otázok, ktoré boli tu zdôraznené. Zaznamenala som si všetky návrhy aj napriek komplexnosti všetkých príspevkov a myslím si, že eh, na záver tejto správy by sme mali spoločne diskutovať s komisiou aj tiež o tejto otázke, ako eh, spravovanie môže byť eh, revidované, aby mohlo byť zakomponované, aby mohla byť zakomponovaná úloha Európskeho parlamentu do tejto stratégie, eventuálne do všetkých ďalších stratégií. Ďakujem. Thank you, thank you, Mrs. Ďakujem pani Breso. Iba chcem pripomenúť kolegom, že lehota na pomenujúce návrhy je 17.00 útorok 26.4. A stretnutie tieňových spravodajcov je útorok o 9. medzi 10, 9. a 10. Opakujem teda zahrnutie tieňových spravodajcov útorok a potom lehota teda tiež 26. apríla. Ďalej uzavrali sme rozprávu k týmto bodom nášho programu. Môžeme ísť na ďalší e, bod programu Výmena názorov s pani Annou Lisou Boniovou, generálnou tajomničkou Eurocities. Here. Yes. As a part of our annual scrutiny... Každoročne máme taký program kontroly a pozvali sme sem eh, v rámci tohto programu Eurocities, aby sme sa mohli porozprávať na rôzne témy. Téme, eh, pokiaľ ide o, o eh, meské rozmery kolesnej politiky. Eurocities to je hlas európskych miest v Bruseli, je to sieť veľkých európskych miest kde sú členovia e, zástupcami rôznych e, miestnych alebo regionálnych e, vlád, respektíve jednotlivých miest. A dnes v rámci tejto siete zastúpených viac ako 120 najväčších európskych miest a máme tam aj 40 partnerských miest, ktoré zastupujú viac ako predstavujú alebo reprezentujú viac ako 120 miliónov občanov v desiatkách krajín s tým, že Eurocities organizuje mnohé podujatia, workshopy a predstavuje e, platformu na výmenu názorov a myšlienok. A e, v pozičnom e, dokumente Eurocities vyjadruje veľkú podporu inkluzívnej politike pre rôzne typy regionov a miest pričom chceme viac, alebo chcú viac zdôrazňovať práve problematiku miest a aby sa zjednodušovala politika vychádzajúc zo skutočného partnerstva. Pani Analýza Bony, eh, generálna tajomnička Eurocities je tu dnes eh, s nami, aby nám odprezentovala niektoré z hlavných priorit, ktoré Eurocities eh, majú. A najmä sa budeme pozerať na situáciu po roku 2020. Takže Samozrejme, vy sa môžete e, vyjadriť na akúkoľvek e, tému chcete, to je jasné. Takže nech sa páči, pani Bony. Good morning. Thank you very much. Dobrý deň. Ďakujem za to, že ste pozvali Eurocities, aby sa tu dnes e, vyjadrili, podobne mňa. Mnohí z vás nás už poznáte, už sme sa rozprávali, napríklad pokiaľ ide o tú mestskú agendu Takže opäť ďakujeme, ďakujeme za to, že máte záujem členovia výboru REGI o to, aby ste si vypočuli, čo my chceme povedať eh, aj o súčasnosti a budúcnosti. Na úvod by som sa stručne vyjadrila eh, na tému eh, mestskej agendy, urbaná agenda Európskej únie. To je vec, o ktorej sme už hovorili a vidíme, že tu máme spravodajcu k tejto téme, mali ste k tomu aj rozprávu, takže iba pár vecí, ktoré chcem povedať k tomu, ako vnímame veci, ktoré teda pred Amsterdamom, ako sa vyvíjajú smerom k Amsterdamu. Predpokladám, že všetci o tom procese viete, máte holandské predsedníctvo, ktoré o tomto tiež s vami určite rozprávalo, ale nakoniec aj situácia po Amsterdame je pre nás dôležitá. Takže niekoľko kľúčových eh, bodov. Eh, pre nás text v dnešnom znení, teda ten návrh e, Amsterdamského paktu je dobrý výsledok. V zásade je to téma, ktorá bola v rámci mestskej agendy EÚ pri tom 20 rokov a na, na pomery posledných 20 rokoch, rokov je to, je to v poriadku, má to dostatočnú kvalitu. V porovnaní s minulosťou je to konkrétnejšie, je to dobrým smerom. Poprvýkrát členské šaty sú pripravené kolektívne hrať tú hru v odzokách na tému mestského rozvoja, urban Možno aj preto, že už sa neboja toho, že my tlačíme na nejakú konkrétnu politiku, e, vtedy e, majú skôr také obavy, pokiaľ ide o subsidiaritu. Musím povedať, že vaša správa plus holandské predsedníctvo, ktoré naozaj podporilo veľmi výrazne túto iniciatívu a takisto aj súčasná snaha e, DG. Chceme pogratulovať k tomu naozaj tú jednotku pre mestskú politiku naozaj prispeli k tomu, aby táto diskusia šla správnym smerom a boli sme toto aj my zaangažovaní, čo nás teší. Takže vyzerá to slubne. Ale zároveň chcem aj tak spomenúť eh, niekoľko dôležitých bodov. Potrebujeme, aby tento pakt e, dosiahol konkrétne výsledky, aby mal konkrétne výstupy, aby vylepšil život v mestách. Pokiaľ to nedosiahneme, tak vlastne výsledok je slabý. Čiže chceme hovoriť o akčnom pláne, kde naozaj tie výstupy majú byť e, e, vedené tými problémami, ktoré, o ktorých mesta hovoria. Čiže nemalo by to vychádzať z členských štátov, ale mali by, to, mali by o tom tie mesta rozhodovať. Neviem, či ste Napríklad videli správu, ktorú sme nedávno pripravili, pokiaľ ide o utečencov. To sú presne tieto potreby, trendy, veci, ktoré sa v mestách dejú. Čiže pokiaľ máte mestskú agendu, tak mala by e, vychádzať práve z týchto potrieb. Mala by sa vylepšiť implementácia európskych politik a implementácie, kde vy ste veľmi dôležitou súčasťou a lepšia regulácia, táto agenda by mala byť naozaj pri, prepojená na mestskú agendu a naopak. dopadové, tie mestské dopadové štúdie a ďalšie podobné nástroje majú byť e, konkrétne nastavené, pretože naozaj sa týkajú miest v rámci ex ante fázy e, revízie politiky alebo rozvoja politík a pomôže to tieto regul- aby tieto regulácie mali e, lepší dopad v praxi, takže napríklad kvalita ovzdušia, bývanie, opakujeme integrácia migrantov a utečencov a tak ďalej a treba pomôcť tomu, aby tie financie sa dostali k správnym e, príjemcom. To v súčasnosti vôbec nie je ľahké. V mnohých prípadoch sa to skončí na národnej úrovni. Takže to poprvé konkrétne, e, tá konkrétnosť. Po druhé musíme sa uistiť, že 30. maj nebude iba koniec nejakého procesu, ale naopak začiatkom nového procesu. A ešte dôležitejšieho procesu. Ako náhle sa holandské predsedníctvo skončí, tak potom čo? Potom čo budeme robiť? Hej, my samozrejme predsedníctvu. Hm? My teda požadujeme to, aby úloha Európskej komisie bola silnejšia v rámci tejto koordinačnej úlohy mestskej agendy, aby sme mala správne nástroje, aby tam bolo naozaj e, isté politické prepojenie na najvyššiu úroveň. Ak jeden z hlavných cieľov mestskej agendy je lepšia regulácia, lepšia koordinácia, prepojené tvorenie politik v Európskej únii, tak to je veľmi zložitá úloha, takže k tomuto chceme mať e, váš názor. Tretí bod. Potrebujeme sa uistiť, že mesta, ktoré prispievajú mechanizmom ako partnerstva nie sú individuálne hlasy. Toto momentálne sa častokrát deje. My sme e, častokrát videli, že mesta sa pýtajú, ako sa môžeme zúčastniť toho partnerstva, to tam bude sedieť pri tom stole a tak ďalej. Pre nás hlavný bod je, aby sme sa uistili, že e, tie signály alebo tie odkazy, ktoré sa k tomu stolu aj dostanú, sú také, e, odkazy alebo také signály, ktoré sa týkajú celkového mestského systému. Čiže ak napríklad zoberiete príklad utečencov, utečenskej krízy, tak máte mesta pri stole, ktoré, tak nejde iba o to, že ja chcem byť tu, alebo to mesto tam musí byť, ale či už Lipsko, alebo Mnichov, alebo kto, ide o to, ide o to, že hlavné body sa majú dostávať na E, preto teda úloha miest sa má uznať, že tam je k dispozícii financovanie, ktoré je dobre nastavené, teda napríklad integrácia pre utečencov, že tá je teda prepojená mesta a tak ďalej. A tu teda ja hovorím e, možno o našej asociácii v tejto súvislosti. Konečne takáto asociácia by mala mať inštitucionálny ramec na to, aby mohla e, využívať e, tie témy, ktoré požadujú mesta už e, dlhodobo. Ďalej kvalita ovzdušia. Potrebujeme viacej koordinovanú politiku medzi DG Environment a klímou a ďalšími hráčmi. Čiže nie jedno mesto alebo druhé, ale treba povedať tento signál, táto téma, komisia alebo členské štáty, treba si niečo robiť, tieto obmedzenia sú tu, ináč nemôžeme kvalitu vzdušia reálne poskytovať. Musíme sa uistiť, že reprezentatívne organizácie sedia pri stole partnerstva a takisto aj monitorovacie skupiny UDG. Znamená to, že nie sme iba pozorovateľia, ale, ale aj zohrávame konkrétnu úlohu a hovoríme konkrétne veci. V rámci týchto partnerstiev netreba vytvárať nové mašinérie. Riziko je také, že budeme míňať zdroje na nové stretnutia, na diskusie a komunikovanie a tak ďalej. Veľa sa toho už deje v rámci siete, napríklad tej našej siete, ale aj sú aj iné siete, existujú členské štáty, máme DG na komisii, ktoré sa venujú konkrétnej legislatíve. Takže treba, sa, treba toto využiť, využiť, pokiaľ potrebujete mať partnerstvo ku kvalite ovzdušia. Mali sme k tomu veľmi dobrý príklad, mali sme environmentálne, environmentálne fórum našej siete. bolo tam 50 miest, ktoré mohli hovoriť členskými štátmi, e, s posprávnym generiteľstvom a tak ďalej, aby sa posunuli veci dopredu. Takže to je obdobie, kde mesta nemajú zdroje, ak sa musia e, iba e, proste ak sa majú teda dostať na nejaké stretnutie, na nejakú schôdu, tak proste musí tam byť konkrétny výsledok, ktorý majú nastavený, aby to dávalo pre nich zmysel. E, to sú niektoré hlavné signály, ktoré by som chcel, chcela teda navrhnúť. A potom posledná téma, členské štáty. Videli sme v rámci partnerstiev, že ich e, tam nie je veľa. Komisia, ako som povedal, tu hru hrá, ale členský štát máme možno jeden alebo dva v rámci tých partnerstiev. A pokiaľ chceme tieto problémy reálne riešiť, tak častokrát tie problémy vznikajú práve na národnej úrovni, tam sa nachádzajú. Tam existujú. A vy ako poslanci výboru, ktorý e, sa venuje najviac mestskej agende, ako to vnímate, čo môžete spraviť na národnej úrovni, aby aj členské štáty do toho boli zaangažované, aby zhrali tú hru, teda nie tú národnú, ale tú celkovú európsku mestskú hru, keď to tak môžem nazvať, a zároveň, aby hrali aj úlohu tých e, znasobiteľov, multipliers. Ide o to, aby tieto veci prešli tie jednotlivé e, tie úrovne, aby tá európska mestská agenda sa dostala z tej najvyššej úrovni až na úroveň tých jednotlivých miest v daných e, členských štátoch. A to je z mojej e, strany stručne povedané všetko, e, čo som chcela povedať a budem rada, keď sa k tomu vyjadrite aj vy, pokiaľ ide teda o mestskú agendu EÚ. Ak máte nejaké otázky, napríklad kozná politika a tak ďalej, aj o tom sa môžeme porozprávať. Pani Westfál, nech sa páči ako prvá. Áno, ďakujem pekne. Analýza. Častokrát hovoríme o mestskej agende, už sme sa aj viackrát e, spolu stretli. A myslím, že je čas naozaj na to, aby táto správa uzrela svetlo e, sveta, všetky tie dôvody, ktoré ste spomenuli vy, e, súhlasím s nimi, financovanie, dopadové štúdie, partnerstva. To sú veci, ktoré v tej správe sú uvedené. My chceme e, už konečne ukončiť 20 rokov naozaj takých e, čiastočných e, riešení v oblasti mestskej politiky. Chceme niečo, čo bude oveľa viac zacielené. Akým spôsobom partnerstva budú fungovať? Ako vy do toho budete zaangažovaní? Ak sa nemýlim, sú takéto partnerstva ich 5. Sú tam rôzne úrovne, kvalita ovzdušia, chudoba, bývanie a ďalšie témy. 15 ľudí sa e, za angažovalo do týchto partnerstiev, je to napríklad vaša organizácia, ale aj mnohé ďalšie. A nedávno e, som eh, hovorila s kolegami z nemeckého mesta a možno máte naozaj, teda určite máte pravdu, 30. maj to nie je koniec tejto mestskej agendy. Treba ísť e, ďalej, treba aby tá agenda bola e, úspešnejšia do budúcna. Ale e, veci sa majú tak, že holandské predsedníctvo e, veľmi dobre spolupracovalo s parlamentom, netreba pamätať na ten Amsterdamský pakt, to je dôležitá vec, samozrejme niektoré veci sa tam dajú ešte aj vylepšiť, ale veci idú dobrým smerom, ako ste správne povedali. Ale treba s tou pracovať ďalej pokračovať. Myslím si, že komisia tejto veci e, už je zaangažovaná, vytvorili to partnerstvo a časový rámec je nastavený na 3 roky a potom po 3 rokoch musí byť nejaký konkrétny cieľ alebo ciele, nejaký výsledok, ktorý by mal byť vyprodukovaný a ktorý potom mesta majú implementovať. A nie iba tie veľké, ale aj menšie mesta. Nemecké mesta samozrejme majú to veľký záujem, správa, správa ktorá bola e, schválená aj e, distribuovaná a je veľmi náročné presvedčiť mesta, a častokrát e, vlastne nevieme, aké, aké kapacity e, tak len čo je možné uverejniť. Možno, že by ste mohli aj k tomuto sa stručne vyjadriť. Komisia vykonáva dopadové štúdie, vykonávať ten networking, mala by identifikovať, čo sa deje, ale eh, v konečnom dôsledku už sme povedali, že potrebujeme politiku na vysokej úrovni v tejto oblasti a potrebujeme, a som teraz vedavá, ako to dopadne s tým amsterdamským eh, paktom. Takže ešte raz ďakujem za vaše príspevky. Ako som povedal, 30. maj je iba začiatok nejakého procesu. Ďakujem pekne, ďalej pani Maletič. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Bony za váš úvod. Myslím, že ste zvoraznili dôležitú vec a chýba nám tu jeden bod, pokiaľ o implementáciu mestskej agendy. Povedali ste, že Európska komisia je do toho zaangažovaná, takisto mesta Európsky parlament, ale že nám chýbajú členské štáty v tomto obrázku. A to je veľmi dôležitý bod, pretože ako môžete implementovať mestskú agendu bez toho, aby toto boli zaangažované práve členské štáty? Mali by e, pomáhať e, mestám a harmonizovať potreby miest na úrovni členských štátov, pretože máme veľa horizontálne máme veľa horizontálnych tém, ale aj niektoré vertikálne rozhodnutia, ktoré by mali byť prijaté v spolupráci s národným e, parlamentom, národnými parlamentmi a vládami. A možno by sme mohli ako Európsky parlament k tomu spraviť nasledovnú vec, organizovať nejakú diskusiu s národnými parlamentmi, pokiaľ ide o implementáciu celej mestskej agendy alebo niečo podobné a potom by sme uvideli, ako môžeme v tomto pokračovať. Lebo v každom prípade potrebujeme v členskom štáte národné parlamenty aj ministerstva, ktoré sú odpovedné za implementáciu mestskej agendy. Ďakujem pekne. Uh, thank you very much, Mr. Albrecht. Ďakujem pekne, pán Albrecht. Čo, uh... <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsedajúca. No už e, sme diskutovali o tom, aká silná je táto organizácia. Čo je dôležité pochopiť je, a navrholo to už holandské predsedníctvo, ten druh partnerstva, lebo toto je forma, ktorá už existuje ale existuje medzi mestami. A je veľmi zvláštne, alebo veľmi intenzívne je to organizované e, euromestami. Výmena skúseností nie je len výmena e, nie len skúsenosť, výmena skúsenosti z minulosti, ale pracovať aj na budúcnosti. A treba to jednoducho posunúť na vyššiu úroveň. A čo je na dánskom návrhu zamestnané? Zaujímavé je, že je to mix tých 15 člen mesta, organizácie spoločne. A to je vlastne tá, ten moment, kde my ako parlament, osobitne výbor región, musí dôkladne sledovať nielen výsledky, ale aj práce tohto partnerstva. A z pohľadu Európskeho parlamentu máme už, eh, ako viete, napríklad partnerstvo so Slovenskom, alebo ktoré predseda, predseda Slovensko k bývaniu to prebieha. Takže od začiatku vlastne by sme mali mať možnosť e, monitorovať prácu týchto partnerstiev. A musíme sa pozrieť aj na ten amsterdamský pakt, pretože e, aká je úloha zástupcov Európskeho parlamentu e, v rôznych orgánoch. A v tom, čo vystúpila e, pani tajomnička, mám dve otázky a to Ako zmyslíte, pretože tej mestskej agendy a amsterdamského paktu je jasné, že mestský rozmer je absolútne horizontálny, to nie je iba o regionálnu politiku, to sa týka všetkých politík. Ide o transfer technológií a podobne. Čo ešte si myslíte, že bude v skutočnosti toto koordinovať? Viem, že Európska komisia odpovedala, že by tu mali byť aspoň piati komisári, minimálne piati, ktorí sú za to zodpovední. Čiže kto, keď týchto 5 komisárov, tak kto v skutočnosti to má koordinovať? Či vôbec je Európska komisia pripravená mať jedno miesto, kde sa to bude koordinovať, lebo ako to bude, kto sú tí ľudia? No viem, že to je, e, no to je rečnická otázka, lebo my všetci vieme odpoveď, takže možno, že ten amsterdamský pakt by mohol ovplyvniť celý proces. Takže potrebujeme praktickú odpoveď, že kto bude zodpovedný, osobne zodpovedný. To je prvá otázka. A tento proces má sa skončiť 3. maja, ale mňa zaujíma, čo sa udeje po tých troch rokoch. Pretože tri roky v podstate to je čo? To je polovica 17. či 16, 17 a 18, no dobre, ešte trochu 19. roku 2019. Čiže tie závery z partnerstva budú v roku 2019 a kohezná politika už musí byť dovtedy pripravená. Čiže otázka je, že aký potom bude follow-up po tých troch rokoch partnerstva, pretože toto je tá skutočná otázka a by to nebolo príliš neskoro pre koheznú politiku. Takže mali by sme všetci hľadať e, e, riešenia od toho posúdenia vplyvu ešte kým pracujú. Takže je to všetko politicky zaujímavé, ale robíme to presne naopak. Takže pokiaľ ide o follow-up, to, čo sa deje následne, pod, nie Amsterdamského paktu, ale tých troch rokov partnerstva. Mali by sme mať na to dnešnú, dnes, jasnú odpoveď. Jedna vec, čo nesúhlasím z Eurocities, je povedia, že sa nesmie budeme stále bojovať e, tú, pre, tú, za tú koheznú politiku, pretože toto je naša úloha e, ako politikov. Ísť tam a povedať, že je treba pripraviť európsku mestskú politiku, ktorá nebude proti subsidiarite. A ja chápem, že určitý druh kompromisu, dobre, nebudeme o tom, v rámci kompromisu nebudeme o tom hovoriť, budeme hovoriť o mestskej agende, ale niekto raz musí jasne povedať, že potrebujeme európsky mest, mestskú politiku osobitým nástrojom, ktorý bude horizontálny, je to veľmi komplikované, to sa vyžaduje osobitné nástroje. To je asi všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem teraz pán Fan Distelroj, nech sa páči. Len stručne. V tejto chvíli je to fajn, tesne pred eh, Amsterdamským paktom. Teraz máme ten vlastne ten sme v najvyššom vrchole tej vlny, ktorá sem prichádzala celé 10 ročia. Takže skúsme byť pozitívni. A keď sa dívame na to, ako by, malo ten, ako by ten fakt, fakt mal fungovať, tiež hovorí o, tom, o tej miere zapojenia, o tej angažovanosti. A to je niečo, čo môžete vy zabezpečiť. My vytvoríme e, rámec a vy musíte potom pripraviť tú koalíciu, by ste ukázali, čo z toho vyplýva. Pokiaľ ide o diskusie o kohezii a v strednodobom e, preskúmanie, pozrite sa na ten integrovaný prístup pre regióny. My sme to pre regióny urobili. Fungovalo to aj v rámci zmluv, aj v rámci subsidiarity. A teraz sa po, treba pozrieť viac pre tieto kľúčové oblasti v Európe a možno by sme mali preskúmať, aký, akú úroveň chceme mať medzi týmito dvomi, čiže môžeme mať diskusiu, ale netreba možno čakať 3 roky. Takže my tu rozhodujeme spoločne. Máme aj takisto silnú delegáciu, ktorá ide do Amsterdamu pre, pre, aj pre rozprávu na rade, pretože mali sme stretnutie e, tu a teraz tu stojíme pred Amsterdamom. A keď sa spoločne si povieme, že toto nie je správne formulované, treba to aj povedať tak. Ak je pozícia parlamentu nejasná, ja vám môžem povedať, že Holandiania majú osobitného splnomocnenca, e, pre toto a pre, po ukončení programu bude prepustený. Takže my musíme bojovať za to, aby to pokračovalo. Čiže nie malo by to byť tak nejako, že sa náhodou, ale na, na báze návrhu. Ďakujem teraz pán Kocolino una, mm, insomma, anch'io credo che il mese di maggio non può essere la conclusione di un, di un... Chcem eh, poďakovať všetkým za eh, prácu, pretože toto nám otvára novú, oveľa bohatšiu fázu politik, iniciatívy a tak ďalej. A v tomto rámci eh, chcem povedať, že súhlasím so všetkým alebo mnohým, čo bolo povedané, avšak chcem predložiť jeden návrh aby sme mohli nájsť e, spoločné riešenie, pretože keď chceme revidovať e, kohezňu politiku, tak e, potrebujeme do toho zakomponovať aj práve túto agendu ohľadom Eurocities alebo urbanej politiky naozaj by sme mali vychádzať z toho východiskového bodu tejto diskusie. Čiže ak budem sa snažiť pracovať eh, na základe týchto akčných plánov, eh, tak mohli by sme hneď eh, ísť do fáze Amsterdama, aby sme mohli byť protagonistami takej fázy stretávania a hlavne počúvania no, širokého, širokej verejnosti z mestského obyvateľstva Čiže e, snažiť sa prepojiť e, cieť, e, pardon, mesta a ich nároky s koheznou politikou, čo teda vychádzať práve zo, zo spodu. Nie z požiadavie, ktoré sme si vytvorili tu, ktoré dozreli tu, ale keďže máme samozrejme aj politiky, oblasti a tak ďalej, výbory, ale mali by sme to nasmerovať inak. E, máme e, dobre výbor pre koheznú politiku, a mali, avšak e, mali by sme nasmerovať mestskú politiku však iným spôsobom. Avšak, aby sme mohli pre mesta predložiť niečo korektné spoločne s my na výbore REGI, mali by sme si uvedomiť, že o 7-8 mesiacov sa môžeme uh, stretnúť s inými výzvami. Je to možno taký spôsob, ako by sme mohli spoločne spracovať, aby sme eh, ne, ne, ne, bez toho, aby sme využívali vlastne to, čo nám Amsterdam určite donesie, čiže bude to trvať mesiace, kým e, uzatvoríme túto otázku, pretože to bude určite dlho obdobie a teraz sa nachádzame v novej fáze, e, ktoré sa týkajú práve týchto mestských otázok. Thank you. Thank you very much. Is there any other wish? No. Ďakujem pekne. Je to nejaká nežiadosť o vystúpení. Ďakujem pekne kolegom za všetky myšlienky. Samozrejme je veľmi dôležité e, vyjadriť, e, zdôrazniť našu úlohu, úlohu nášho výboru v tomto procese, že tento proces e, sa nesmie zastaviť. My budeme pokračovať ďalej aj po 13. maji a budeme môcť spolupracovať spoločne s Národným parlamentom, vrátanie miest. A ja dúfam, že sa nám podarí nájsť aj um, správny smer. Plánujeme aj náš program pre blízku budúcnosť a stretnutie so zástupcami národných parlamentov a táto agenda by mohla byť súčasťou toho budúceho stretnutia. My môžeme pokračovať eh, v, v diskusii s národnými orgánmi, ako aj so zástupcami miest. Chceli by ste nejako reagovať? No už, pokiaľ ide o len niekoľko bodov, hovorí pani Bony. No, pokiaľ ide o politiku, o mestskú politiku, o európsku mestskú politiku, myslím, že sa ocitáme vo fáze, kde samozrejme našou víziou je vytvoriť um, ale keď nevytvoríte správne základy, tak e, to asi by mohlo chýbať. Je potrebné zvorazniť, že je tu potrebné toto právo, prv než budeme tlačiť e, po nejakej európskej kompetencii. A pre mňa je dôležité, aby sme boli posilnení v tomto rámci, aby sme mohli naozaj vyjadriť naše stanovisko. A keď hovoríme o tom, že aké mestá, že kto by mal sa zúčastniť a tak ďalej, pre mňa je to opäť o tom, aby sme e, získali tú vnútornú správu správne, tak ako Máme koľko miest v Európe? 20 tisíc miest, ale transparentnosť a sila toho, toho samotného kanála, kadial či tunela, kadial majú ísť informácie zo miest k tomuto, k tomuto partnerstvu, tak aby sa mohli tieto správy dosiahnuť konsenzus, pretože niektoré z nich by mohli byť vypracované. Ako som povedala, pre nás je to naozaj otázka využitia toho, čo už využívame, ale musí to byť v jednom rámci. Nemusíme opätovne objavovať koleso, len zlepšiť e, ten, to, ten spôsob e, toku týchto informácií Čiže ten tok, alebo ten kanál informácie je veľmi dôležitý pre, naše 104, pre našich 140 miest, ale my sme ochotní spolupracovať so všetkými, ktorí sú. Ďalej monitorovanie, follow-up. Myslím si, že to, čo je dôležité, nejde iba o 3 roky, ale nie počas, lebo kohezná politika je jednou z vecí a to je pravdepodobne jednou z najdôležitejších, kde sa dá uplatňovať táto agenda a, a dôležité, kde sa uplatňuje táto agenda. Ale sú tu ďalšie sektory, takže ako napríklad e, z hľadiska nariadení máme už teraz e, informácie o tom, ako zabezpečíme to, aby tie informácie, ktoré prichádzajú z miest, boli súčasťou tých sektorálnych politík. A teda tam musí zohrávať tá skupina veľmi dôležitú funkciu. To isté platí aj pre kvalitu ovzdušia a podobne. Takže to musí byť um, transversné s tým, že tam budú tí príslušní ľudia, príslušní ministri, ministri z príslušných odvetví. To musí byť potom koordinácia medzi vami a tými, tak by som to nazvala, sektorálnymi odvetviami. To je práve to dôležité, tak aby sme mohli zabezpečiť follow-up. A to prepojenie na koheziu. Som sa dostala k tejto časti. Kohezia je pre nás podstatná. Je tu množstvo investícií, ktoré sa týkajú miest a už sme videli mnoho zmien alebo zlepšení v v priebehu viacerých rokov. No, ale tam zatiaľ ešte nie sme. Musíme pochopiť, čo sa udeje v rámci koheznej politiky a myslím si, že mojou prvou správou je, že je treba e, zabezpečiť dobrý dobré načasovanie, ale keď sa pozriete na to, čo riadiace orgány začínajú robiť eh, dva roky po schválení nariadenia. Vidíme to každý deň, ale keď sa to hneď teraz nezačne, aby sme uvažovali o tom, že akú politiku alebo čo chceme mať, tak eh, skončíme s tým, čo máme teraz. Absolútny katastrofou z hľadiska implementácie, oneskorení, posunov. Druhé naredenie sa už odkladá o delegovaných aktoch, to nebude pripravené, finančné riadenie to nebude k dispozícii, pretože tam budú e, veci ako napríklad e, otázka toho kapitálu zatiaľ nebude celkom jasná. Čiže toto je správna vec, ktorú robíte, ale musíme pochopiť, že čo chceme. Takže môj prvý odkaz e, je taký, že keď chcete úplnú inú politiku, Ak chceme naozaj vidieť eh, implementáciu, to naozaj eh, ťažká práca, len keď chcete dať dokopy systémy, kontrolný systém, všetko, riadiaci systém za posledné dva roky, keď eh, prídete teraz k ním a poviete, že kohezná politika bude úplne iná, bude spôsobiť to revolúciu. Nikto nebude už chcieť aj používať kohezné prostriedky. Už aj tak je ťažké získať príjemcov, ktorí sú ochotní tieto prostriedky využívať. A myslím si, že to si musíme uvedomiť. A tá zmena ak chcete urobiť zmeny, tak eh, urobíte si priority, si poviete, napríklad teraz eh, hovoríme o eh, utečencoch a snažíme sa riešiť túto situáciu, ale teraz sa nám to začína javiť ako spoločne zdieľaný management. Takže toto je naše posolstvo a skúsme teda využiť a kapitalizovať e, to, čo i máme, než to celé nakoniec odhodíme. Ja viem, že ja som počula, že komisia tiež sa díva aj na iné spôsoby, ako využiť kohesnú politiku. Prichádzajú rôzne návrhy, e, napríklad poskytnúť financovanie členským štátom, aby budovali svoje agendu reforiem, alebo finančné nástroje, alebo takéto veci. Neviem, na čo vy myslíte, ale myslím, že treba trošku naozaj už začať vnímať, že čo chcete získať vy z tej koheznej politiky. no, A pokiaľ ide o mesto, je tu jasná vec, pre nás kohezná politika by mala byť mestskejšia Myslím, že bolo, doteraz to bolo asi 20 z minimum 5, to už je niečo, ale samozrejme, že pre nás eh, pokiaľ ide o delegovanie na mesta, napríklad eh, po, ak chceme integrovaný prístup, tak toto sa naozaj dnes nedeje, pretože s operačnými programami, ak sa použijú na mesta, tak nie je žiadna integrácia vonkoncom v oblasti miest. Takže toto je ďalší prvok pre nás. Ďalej tu ide o partnerstvo a keď chcete, to urobíte správne vám nebudem hovoriť, e, že 75% populácie to a to, lebo to je nuda, ale toto je naozaj e, realita. Ak chcete mať e, tú úplnú Európu, tak tie mesta zohrávajú naozaj dôležitú úlohu a preto je potrebné vybudovať ten part, tie partnerské dohody a operačné dohody, ktoré budú oveľa lepšie v, e, spolupracovať s mestami. Dnes máme e, výberové postupy. Členské štáty sa môžu rozhodnúť. Jednoducho potrebujeme krok ďalej. A myslím si, že pokiaľ ide o inovatívne aktivity, toto je naozaj veľmi dôležitý spôsob, ako majú mestá sa inovovať, bo inovovať bez toho, aby museli e, znášať tú ako ťažkopádnosť toho financovania cez tieto e, zložité fondy. Takže áno, integrovaný prístup, partnerstvo. Myslím, že som už teda povedala e, dosť tej, túto fázu. My sme úplne k dispozícii a sme ochotní meniť aj veci na technickej úrovni. Aj ide o strukturálne fondy, čo funguje, čo, sa, čo nefunguje, čo sa dá zlepšiť, ale pre nás e, ten hlavný odkaz je, že my potrebujeme takú koheznú politiku, ktorá bude otvorená všetkým e, územiam. A ak budeme potrebovať, tak e, sa za to postavíme oveľa pozitívnejšom prepojení, pretože keď sa pozrieme na funkčné um, vidieckej oblasti, tak ehm, môžu byť aj priamo riadené týmito mestami. Za, musíme to samozrejme zjednodušiť, keďže som členka vysokej skupiny, vysokej úrovni pre zjednodušenie štrukturálnych fondov, môžem vám povedať, že sú tam aspoň 3-4 oblasti, ktoré sú naozaj vysoko spolitizované. A otázka auditu, otázka štátnej pomoci, otázka načasovania, e, otázky primárneho a sekundárneho nariadenia, aby som o tom mohla hovoriť celý deň. môžete, ja som tu, keby ste mali nejaké otázky a môžete sa na nás spolahnúť, že my budeme nastupovať na názor mesta. Mm, ďakujem pekne. Takže ďakujem, že ste prišli. To je celé súčasťou prípravy výboru REGI na diskusiu. Pokiaľ ide o budúcu politiku kohezie. Mali sme rôzne akcie pri tejto prežitosti, mali sme prvú diskusiu o viacročnom finančnom rámci včera. Dnes e, sme si vypočuli vás, rozmýšľame nad stretnutím s národnými parlamentmi. Chceli by sme, aby mestské témy boli základom ďalšej koheznej politiky. Sme na všetku diskusí. Čiže klopete na otvorené dvere, a tešíme sa, že tu ste. A tešíme sa, že ďalej môžeme spolupracovať. Dúfam, že sa budete zúčastňovať aj našich ďalších stretnutí v rôznych formátoch. By sme mohli diskutovať o budúcej politike a úlohe miest v obchodnej politike. Takže ak nie sú ďalšie otázky, ďakujem pekne a ešte sa určite uvidíme. Ďakujem. Vážení kolegovia, ideme ďalej. Ďalší bod na programe je schválenie rozhodnutí koordinátorov. Tí sa stretli včera a ich rozhodnutia boli vám zaslané e-mailom. Schvalujeme tieto rozhodnutia. Áno, nikto neprotestuje. Dobre. Rôzne otázky. Sú nejaké otázky? Nie. Tiež dobre. Takže pripomínam vám, že bude schôdza o rozhodovaní, pokiaľ ide o úlohu regiónov, organizuje to skupina EPP, dnes sa to uskutoční o 5. respektíve 17.30, pardon, po obede v knižnici, v tej library reading room. Pán Valkerson eh, sa tam tiež vyjadrí, potom tam máme ďalších rečníkov, pani Hubner a ďalších. Takže to je program na dnes. Ďalšia schôdza výboru REGI bude 24. mája 2016 po obede od 15. Je to iba pol dňa. Takže to je posledná vec. Ďakujem pekne tlmočníkom.